Chcem sa poďakovať eh, všetkým prítomno, prítomným a ospravedlniť sa tlmečníkom za to, že niekedy idem veľmi rýchlo. Ďakujem, pán komisár. Bolo pre nás potešením, že ste boli prítomní. Rozprava k tejto eh, správe je ukončená. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.30. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční eh, zajtra, 7. septembra.